Guten Morgen, guten Morgen, liebe Dobré ráno, vážené kolegyne a kolegovia. Srdečne vás vítame na zasadnutí nášho výboru. Dnes tu máme už podstatne viac členov ako včera po obede, ale áno, je, ale už nemáme pondelok po obede, ale máme útorok ráno. Takže srdečne vás vítame na maratónové zasadnutie k hlasova- s hlasovaním k dôležitým témam, o ktorých sme rokovali. Dnes sa bude rozhodovať tu vo výbore. Ja dúfam, že máte všetci svoje hlasovacie kartičky, pretože to je vždy raz za čas potrebné preveriť elektronicky hlasovanie. A všetci tí, ktorí to až teraz zistili, tak tí si musia svoje hlasovacie karty zasunúť alebo si ich dať doniesť. Dobre, zdá sa, že to ide. Takže prejdeme k bodu 10 programu rokovania Medzinárodná obchodná politika v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy. To je stanovisko, ktoré som ja vypracoval, kde máme aj pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovací návrh 1 hlasujeme, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňovací návrh, ten sa bude, on sa bude hlasovať e, oddelenie, kto je za, prvá časť, kto je proti. Kto sa zdržal? <clears throat> Prijatý. Druhá časť, kto je za, kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. Trojka. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. Dobre, takže trojku si skontrolujeme. Äh, beendet. Končím hlasovanie. 32 k 17, tým to bolo dosť jednoznačné. Dobre, štvorka, kto je za? Kto je proti? Držali sa. Še- peťka, kto je za? Kto je proti? Držali sa. Prijatý. Šestka, kto je za? Kto je proti? Držali sa. Zamietnutý. Sedmička, kto je za? Čo je proti? Zdržali sa. Prijatý. Osmička, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Deviatka, kto je za? To je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 10, kto je za? Kto je proti? Držali sa zamietnutí. 11. Pani Hibner, to je za. To je proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 17. Kto je za? To je proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 15, kto je za. Kto je proti. Zdržali sa zamietnutí. 16, kto je za. Kto je proti. Zdržali sa zamietnutí. To je, 13, ale to je <laughs> za 13. To je proti. Zdržali sa zamietnuté. 12. To je za. To je proti. Držali sa, zamietnutí. 14, kto je za, kto je proti, Držali sa, zamietnutí. To je osem, uh, za osemnáctka. To je proti. Držali sa. To si musíme skontrolovať. osemnáctku, prosím. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 19. Kto je za? Kto je proti? Držali sa. Prijatý. 20. Kto je za? <clears throat> Kto je proti? Držali sa. Prijatý. 21. Kto je za? To je proti. Držali sa. Prijatý. 22. 22. Kto je za? To je proti. Držali sa. Prijatý. 23. Kto je za? Proti? zdržali sa, Prijatý. 24. Hlasujeme oddelenie od prvej časti, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnutí. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? zdržali sa prijatí. 25, Teresa. je za, proti, zdržali sa prijatí. 26, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 27, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 28. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. 29. Kto je za? <clears throat> Proti. Zdržali sa zamietnutí. 30. s ústnym pozmeňacím návrhom. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijatí. 31. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 32. Kto je za? Kto je proti? <clears throat> Zdržali sa. Prijatí. 33. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatí. Teraz budeme hlasovať elektronicky o takto pozmeňovanom návrhu stanoviska. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 49 <clears throat> za, 2 proti. Tým je toto uznesenie, toto stanovisko veľkou väčšinou prijaté a ide na obchodné oddelenie, eh, ktoré o tom bude obchodný výbor. Pán predseda, vy ste hlasovali, som pozitívne hlasovala o trojke môj zhlasovací stroj eh, nefungoval, takže som pozitívne hlasovala za pozmeňovací návrh číslo 3. Dobre, dúfam, že vám hlasovací <clears throat> stroj funguje, ten ešte budete potrebovať. Dobre, a v trojke ste teda hlasovali za. Dobre, takže sme prešli prvým hlasovaním, ideme ďalej. ďalším opatrením číslo 11 EU, činnosť EU v oblasti prieskumu ložiska ťažby e, ropy v Európe. Tu máme takisto celý zoznam pozmeňovacích návrhov. Začneme a osmičkou, kto je za, kto je proti, držali sa prijatí. Deviatka, kto je za, to je proti. Držali sa. prijatí, Desiatka. Kto je za? Proti. Držali sa. prijatí. Jedenáctka. Kto je za? Proti. Držali sa. prijatí. Dvanáctka. Kto je za? Proti. Držali sa. Prijatý. Trináctka za proti, Udržali sa, prijatí. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 15 za, proti, zdržali sa, prijatí. 16 za, proti,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 proti, držali sa, prijatý. sedmička za, proti, Držali sa, zamietnutý. deviatka za, proti, Držali sa, zamietnutý. 31 za, Takže 29, 31, áno, to sú identické. Takže 32 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 30 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. 33 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 34 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Alva Alvajsker 27 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 36 za proti, držali sa prijatí. Dobre, takže kontrolujeme 36 elektronicky. Končím hlasovanie. Bol zamietnutý. Prepačte, pomýlil som sa. 35 za proti, zdržali sa, prijatí. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 39 za, proti, zdržali sa, prijatí. 40 a 41 spolu za, nie, Aha, prepačte, oddelenie, takže 40 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 31 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 32 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 33 za, proti, zdržali sa prijatí. 34 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz príjme k úvodným ustanoveniam jednotka, kto je za, proti, zdržali sa. Na prijatý dvojka za, proti zdržali sa prijatí. Trojka za, proti, zdržali sa zamietnutí. Štvorka za, proti, zdržali sa prijatí. Peťka za, <clears throat> proti, zdržali sa prijatí. Šestka za, proti, zdržali sa prijatí, sedmička za, proti, zdržali sa zamietnutí. To bol zoznam pozmeňovacích návrhov, takže hlasujeme záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 46 za, 8 proti, 3 sa zdržali. Takže blahoželáme autorom tohto stanoviska stanoviska k, na tému oblasti prieskumu ložisk ropy a ťažby ropy v Európe. No a teraz sa dostávame k bodu číslo 12. Ja, Tagesordnungspunkt 12. Bod dnešného programu číslo 12, správa Martina Kelenena, výkonové emisné normy pre nové, ľahké, komerčné vozidla. užitkové vozidla. Ja, wir haben Geschäftsordnungsantrag. Äh, Rebecca Harms, bitte. Je tu faktická poznámka k rokovaciemu poriadku. Rebecca Harms, ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som chcela požiadať o potvrdenie toho, že naša skupina požiadala k, ku konsolidovanému pozmeňujúce návrhu číslo 1, ktorý budeme hlas, o ktorom budeme hlasovať s konsolidovaným 2 a 3, potom 9 spolu s desiatkou, všetko konsolidované znenia, ďalej 5 plus 6, 4 a všetky pozmeňujúce návrhy k odseku e, k článku 1, odseku 2. Pri všetkých sme požiadali o menovité hlasovanie. Áno, túto žiadosť sme dostali. No a rokovací poriadok v takýchto prípadoch hovorí, že keď všetci súhlasia, nie je to problém. Keď štvrtina poslancov nesúhlasí, tak to bohužiaľ nepôjde. es ist, ähm, es ist so. Also, es ist umgekehrt. Äh, es ist ein Minder Takže je to naopak. Takže ak štvrtina poslancov sa teraz postaví, to by bolo celkovo 16, tak eh, budeme hlasovať o týchto bodoch eh, menovite. Takže preto sa pýtam, kto je za menovité hlasovanie e, k týmto uvedeným bodom. OK, sind also weit mehr als äh, 16. Glaube ich, kann jeder <laughs> sehen, dass es mehr wie 16 waren. Dann äh, muss ich jetzt... Nuž dobre, e, vidíme, ako mm, to dopadlo tak teraz budem musieť. Gut, Rebecca, weil ich das in meiner Liste jetzt nicht drin habe, ja passen. Dobre, Rebeka, keďže tu nemám teraz eh, v svojich tak budeme dávať pozor. Ale prosím, dávaj pozor, aby sme skutočne aj hlasovali menovite sagen mir, wo das ist. You have to tell me which one it is. Ja, wir, wir müssen es. Der erste nicht, ne? sondern der. So, es geht los. Dobre, takže začíname. Je to pomerne drahé hlasovanie. No, prišiel dokonca aj Elmar Prok tým ľahkým užitkovým vozidlám. To je mimoriadne zaujímavé. Welcome. Uh, <laughs> ja, es geht los mit Dobre, začneme na hrom ITRE 1, Chris Davis. Ja by, mňa by len zaujímalo, že či pán Brok vie, že toto je výbor pre životné prostredie. Za 11 rokov som ho tu nikdy nevidel, ale mm, teda srdečne ho vítam. Áno, takéto ťažké váhy radi hlasujú o ľahkých užitkových vozidlách. Dobre, to je dialektika života. Nuž, dobre, začneme. ITRE 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatí. Konsolidovaný pozmeňujúci návrh 1, hm, ktorý, o ktorom budeme hlasovať menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Platz wechseln. Wir warten, bis der Kollege Perello noch... Už počkáme, kim sa všetci vyrovnajú s technikou. Dobre, tak sa stalo, hlasovanie je ukončené. 23 hra za, 36 proti, jeden sa zdržal zamietnuté. wenn Artikel 1, paragraf ja. Paragraph 1. Článok 1, odsek 155, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 59 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 56, 57, 58, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 60 za, proti, zdržali sa prijatí. No a teraz sa konsolidovaný návrh číslo 9 v menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. ukončené. 32 za, 27 proti, 1 sa zdržal, bolo to prijaté. technika funguje. Dobre, tak a teraz na strane 3 pozmúci návrh 74 Weisberger, Groste, ďalší, kto je za? 74 Kto je proti? zdržali sa. Nož, bolo požiadané menovité hlasovanie, takže to budeme odhlasovávať v menovitom hlasovaní. So, Abstimmung beendet. Hlasovanie je ukončené. 29 za, 31 proti. Tým je to zamietnuté. 75 za. To je tiež menovité hlasovanie. Also, dafür? Takže nie je to menovité, kto je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. ITRE 12 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 78, 79, 80, 81 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 82 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 76, 77 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. ITRE 13 za proti, zdržali sa prijatí, trán 7 za, proti, zdržali sa prijatí, 83, trán 8 i 14 za, proti, zdržali sa prijaté, 84 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme. 84 si skontrolujeme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je ukončené. Ten bol zamietnutý. ITRE 15 za. Proti zdržali sa prijatí. 85, 88, 91, 93, tran 10, ITRE 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 86, 92. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 89, ITRE 17 za, proti, zdržali sa prijatí. 87, 90, 94, TRAN 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Dobre, tak si to skontrolujeme. 87, 90, 94, tran, 9. O, zopakujeme to, kto je za tento blok. Proti. Zdržali sa. Prijatí. Dobre, 96 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 99, 104, 99, deväťsto za. To sú dva rôzne. Takže 99 za. Proti. Zdržali sa Zamietnutý. 104. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Dobre. 98, 100, 101, 103. Kto je za? proti, zdržali sa, kontrola. Ukončený. Zamietnuté. 97, ITRA 18, prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Kontrola. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 95. Grúte za proti, zdržali sa prijatí. Trán 11 je bezpredmetný, no a tým sa dostávame k konsolidovanému návrhu číslo 4. Tam bolo žiadané menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Beendet. Hlasovanie je ukončené. 25 za, 37 proti. To bolo zamietnuté. 105 Wills za, proti, zdržali sa zamietnuté. 106 za, proti, zdržali sa zamietnutí. ITRE 18, Berláto 111 a 108 spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Pani Vecka vás to chce skontrolovať, takže si to skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Veľmi tesne, ale zamietnuté. Teraz identické 109, 110, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 115, aj 318, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 114 za. A za 117 spoločne za. 114, 117 za. Proti. Zdržali sa. To si skontrolujeme. Beendet. Ukončené. Zamietnuté. 112 a 118 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tran 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 113 Antonesku za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Takže 113, pani Weisgerber to chce skontrolovať. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. EPP tu majú jedného poslanca naviac. Jedna kartička musí ísť von. Ešte, dobre, tak ešte je dobre. Tak hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 116, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 119, 120 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 124 127, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRE 18 bolo odhlasované súčasne s nimi. Dobre, teraz budeme pokračovať 123 a 126, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 121 a 128, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 122 a tran 12, kto je za, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 125 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 129 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 130, 131 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 132, 133, 134, Gardini, Valán lato, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 136, ITRE 18, 141, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 138, 140 za, proti zdržali sa zamietnuté 139 za, proti, zdržali sa zamietnutí 137 za, proti, zdržali sa zamietnutí 135 za, proti, zdržali sa zamietnutí 4 za, proti, zdržali sa, kontrola. Ein S und D zu viel. O jedného socialistu tu máme viac. Ein S und D zu viel. Ešte stále. Hm, už teraz je to dobré. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. No, teraz konsolidovaný návrh 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatý, by som povedal, ale ešte si to overíme. O jedného socialistu je tu naviac. Ukončené hlasovanie. A To bolo jasné. 37 za, 25 proti. Bolo to prijaté.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 zdržali sa, prijaté. Teraz konsolidovaný pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Myslím, že to bolo jasné, ale to si preveríme. Takže 13, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. To som mal šťastie. Vyzeralo to jasne, ale niekedy je to skutočne tesné. Also für dies weg. Ja? Das ist abgelehnt, abgelehnt worden, oder? Worden. Das ist ja. abgelehnt worden. So, ja, gut. 144. 144 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. To bolo identické so 150 a 151, to bolo zamietnuté. A teraz stran 13, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 152, 153, 154. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Hlasovanie k tomu je teda otvorené, si to overíme. Hlasovanie je ukončené. a bolo to zamietnuté. 155 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Tran 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Tran 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté, teda 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, teda 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz konsolidovaný pozmeňujúci návrh číslo 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Čiže... Dobre, konsolidovaný pozmeňujúci návrh 14. Overíme si to hlasovanie otvorené. Und beendet. Končené. Je ťažko uznať porážku, ale je to tak. Bolo to zametnuté teraz 158, um, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. IT 19 za? Proti? Zdržali sa prijatí. 160 za? Dobre, takže si to overíme. Overíme si 3.19, hlasovanie otvorené. Abstimmung ist beendet. Hlasovanie je ukončené. Bolo to teda prijaté. No a pokračujeme ďalej 162 o úzky, kto je za proti, nezdržali sa, zamietnutí. 164 za, proti, zamietnuté. 163, 159 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. I 19 za, proti, zdržali sa, prijatí. 165 Ja, wir gehen weiter bei Indem. Dobre, ideme ďalej k Indem, Indem 3. 166, 167 to je za, proti. Zdržali sa zamietnuté 169, to je za, proti zdržali sa zamietnutí. 163 a 159 za, proti, zdržali sa zamietnuté. bolo to spolu stran 18. A teraz 163, 159, Dobre, takže budeme musieť hlasovať o tran 18. o druhej časti. Kto je za? proti, zamietnutá. Sto a 159 sú identické a 168 tiež. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. I 19, tretia časť, kto je za? proti, zdržali sa, to je trochu neprehľadné, to si overíme, aj 3.19. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. A budeme pokračovať ITRE 19, štvrtá časť. A Antonesku 171, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 163, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 159 za ale tam bol spolu s tými, takže 168 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Konsolidovaný návrh číslo 7, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. No a tým sme sa dostali Dobre, to si skontrolujeme. Číslo 7. Und beendet. Hlasovanie je ukončené. No dobre. A všetci vidíme výsledok. Dobre, bolo to zamietnuté. 146 a 156, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. ITRE 20, 148, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 149 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 145 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí 157 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 19 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 147 proti, zdržali sa prijatí, Teraz konzolidovaný pozmeňujúci návrh 16 plus sedmička spravodajcov, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Konsolidovaný pozmeňujúci návrh 17 plus osmička spravodajcov, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Konsolidovaný návrh 18 plus 9 spravodajcu, kto je za? Proti? Zdrojali sa? Prijaté. Článok 7. 175, kto je za? Proti? Zdrojali sa? Zamietnutý. 173, 176 a ITRE 21, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 174, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 179, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 178, 179, IT22, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 180 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 182, kto je za, proti, Takže ešte raz 182 za. Proti zdrhali sa zamietnutí. 183, 181, ITRE 23, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 184, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 186 je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 187 za 8, i 24, kto je za, zdržali sa, zamietnutý, 185, kto je za, Zdr- proti, zdržali sa, <laughs> zamietnutý. Kompromis číslo 8. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijatý. 189, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 190, 191, 192 i 325, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 172, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 196 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 197 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 193, prvá časť, 194, prvá časť, 195, ITRE 26, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. TRAN 20, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 193, druhá časť, 194, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 198, prvá časť, 199, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Článok 8, 200 a 203, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 202 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 201 za, proti, zdržali sa zamietnuté. ITRE 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Konsolidovaný pozmeňujúci návrh číslo 11 za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz pôjdeme na ďalšiu stranu. 211, 212, 199, 213, 198, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 214 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 215 a 216, 217, 198, 199. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 218 je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 219, 220, 221, 222, 198, kto je za? Proti? Držali sa, zamietnuté. 199 za za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 224 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 223 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Konsolidovaný návrh číslo 12 za, proti, zdržali sa prijatí. No a na druhej strane je konsolidovaný návrh číslo 19, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Tran 23 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 229, prvá časť, 230, kto je za, proti, Zdrhali sa, zamietnuté. Kompromis číslo 9, spoločne s 229 a 231, kto je za, proti, Zdrhali sa, prijaté. 232, 233, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tran 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 235 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 236, 237, i 327 za, proti, zdrali sa zamietnuté. 239, ITRE 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 238, 240 za, proti, zdržali sa prijatí. 234 za, proti, zdržali sa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 Takže prijaté. Trán 25, i 29 za. Proti, zdrojili sa, zamietnuté. Tran 26, ITRE 30, kto je za? Proti, zdrojili sa, zamietnuté. ITRE 31 za. Proti, zdrojili sa, prijatý. Spravodaj sa 13 Dobre, takže to je bezpredmetné. Takže kompromis číslo 10 za. Proti. Zdrali sa. Prijatý. Konsolidovaný pozmeňujúci návrh 21. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutý. Dobre, to si teda overíme. Ist eröffnet und beendet. Erstaunlich, ja. Also abge Dobre, je to teda úžasné, ale bolo to zamietnuté. Dobre, 241, kto je za? Kde proti? Zdravili sa zamietnuté. 242, kto je za? Proti? Zdrhali sa zamietnuté. Takže 242 si overíme, je to otvorené. beendet. Ukončené. Nebolo no, to veľmi tesné, ale bolo to skutočne zamietnuté. 243, 244, 245, TRAN 28, ITRE 32. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Konsolidovaný návrh 22, kto je spolu s 246, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 247 za. Takže skontrolujeme si konsolidovaný návrh 22 246. Čiže je to ukončené. Nuž. A bolo to skutočne zamietnuté. Dobre, 247. Lepáže, kto je za? Proti. Zdrhali sa. Zamietnuté. 248 za. Proti. zdrhali sa. Zamietnuté. Trump 29, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnú, prijatý. 249 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRE 30, 30, 33, prvá časť. Proti, zdržali sa, zamietnutý. 250 za, proti, zdržali sa zamietnuté 253 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Konsolidovaný návrh číslo 10 Ja, ja, vielen Dank. Dies angenommen ist, aber ist die gleiche Ziffer. Ja, auch angenommen. Nee, nee, wir haben hier konsolidiert. Ne? Hm. Ja, ja, da ist angenommen. Also der 10 ist schon angenommen durch eine frühere Abstimmung, die wir hatten. Ja, ja. Takže 10 už je v podstate e, prijatá, kde vynie súhlasia s tým všetci. Dobre, takže prejdeme na konzolidovaný návrh číslo 6, ktorý tým odpadá. tým sme si niečo ušetrili a pokračujeme na stane 27. Schlitter Hams 266, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 267 za, proti, zdržali sa zamietnutí 268 za, proti, zdržali sa zamietnutý 270, 269, 271 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 271 za, proti, zdrhali sa zamietnutí, 272 za, proti, zdržali sa prijatý, 273 za, proti, zdržali sa prijatí. 274, 275, 276 za. To odpadá. Dobre. Na ITRE 33, takže prejdeme ku kompromisu 11, kto je za. Kompromis 11 proti

proti, zdržali sa zamietnutí. 282, 283, 251, 252 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 12, 284, kto je za, proti, prijatý. Konsolidovaný návrh číslo 8. Kto je za? Proti? Zdrali sa zamietnutý. Článok 12. Pozornice návrh 285 286, 288, 289, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 15, 15, prvá časť. To je za prvú časť. To je proti. Kto je proti? Kto sa zdržal? A je to prijaté. Druhá časť odpadá. Ak si želáte, môžeme to skontrolovať. 15. prvá časť. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 287, ITRE 33, kto je za? Proti? Nezdržali sa. Dobre. Takže je to bezpredmetné, pretože boli prijaté iné. Takže pokračujeme s kompromisom 7 za. Proti zdržali sa prijatí. 290 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. ITRE 34 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz prejdeme k prílohám. I 35, prvá časť, kto je za? Proti? Kontrola. Beendet. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 291. to je bezpredmetné. Es geht weiter bei Teraz konsolidovaný návrh číslo 2. Kto je za konsolidovaný návrh číslo 2? Proti? zdržali sa zamietnutí. 295 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 294 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 296 za, proti, zdržali sa zamietnutí. konsolidovaný návrh číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Takže 297. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. ITRE 35 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 298 za, proti, zdržali sa zamietnutí. IT 35, tretia časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. 299 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 300 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 301, 302 za, proti, zdržali sa zam, prijatí. 303 za, proti, zdržali sa kontrola 303. Ukončené. Bolo to zamietnuté. 304 za proti zdreli sa zamietnuté.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 310 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kontrola 310. Ist Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté 311 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Konsolidovaný návrh číslo 30, 23 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Takže prejdeme k úvodným ustanoveniam. 17 za. Proti Takže ešte raz. 17, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. ITRE 2 za, proti, zdržali sa, prijatí. 18 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 20 za, proti, streli sa, zamietnutý. 19 a ITRE 3 za, proti, zdreli sa, zamietnutý. Konsolidovaný návrh číslo 20 a 21, kto je za, proti, zdržali sa Prijatý. 22 za, proti, zdržali sa Prijatý. I3, 4 za, proti, zdržali sa kontrola. beendet. Ukončené je hlasovanie. Bolo to prijaté. Ďalej 24-25. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 26, 27 sú bezpredmetné. 28, kto je za? Proti? Zamietnuté. 29 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Teraz 30, 31, 32, ITRE 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 32 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutí 34 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutí 35 za, proti, Strhali sa, zamietnutý pre 6 za, proti, zdržali sa, prijatý 36, 37, 39 za, proti, zdržali sa, prijatý, teda zamietnuté. Tran 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí 38, za, proti, zdržali sa zamietnutí 40 za, proti, zdržali sa zamietnutí 1 za, proti, zdržali sa prijatí 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 43 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 41, 46, 41, 44, 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 46, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí, 45 za, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Tran 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Tran 3 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Prijatý. ITRE 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. I3 9 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 48 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 49 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 50 a 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí. IT 10 za, proti, zdržali sa kontrola. ITRE 10 Hlasovanie je ukončené. To bolo zamietnuté. 54 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Trump 5 a 53 za. Proti zdržali sa zamietnuté, 52 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí Matias. Ja žiadam prerušenie hlasovania predtým, než prejdeme k záverečnému hlasovaniu, pretože sa musíme ešte poradiť. Áno, to sa nám hodí, pretože musíme skontrolovať, či sme náhodou niečo nezabudli. Takže krátka prestávka. Just 30. Hol mal deine Liste, 30. Seid ihr alle da? No už dúfam, že ste všetci pripravení. No a ešte predtým, než prejdeme k záverečnému hlasovaniu, musíme ešte odhlasovať eh, tri pozmeňujúce návrhy, na ktoré sme zabudli. Takže prosím, otvorte si hlasovací zoznam na strane 30. V časti príloh Mm, bohužiaľ, tam sme neodbavili všetko. že konzolidovaný návrh číslo 4 nebol prijatý. Takže číslo strana 30. 291, 292 a ITRE 35 druhá časť. O týchto musíme ešte hlasovať, ešte predtým, než prejdeme k záverečnému hlasovaniu. Takže strana 30, 291, Wills, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 292 za. Weisgerber. Proti. Zdržali sa zamietnutí. A ITRE. Takže to si skontrolujeme. 292. Dobre, takže hlasovanie ukončíme. To bolo za- zamietnuté. No a ITRE 35, druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Tiež to bolo zamietnuté. Dobre, takže sme už hlasovali všetko. No a prejdeme k záverečnému elektronickému hlasovaniu. Ktoré bude aj menovité. Hlasovanie je ukončené. 31 hlasov za, 25 proti, 2 sa zdržali. A teraz eh, druhé hlasovanie, návrh legislatívneho uznesenia. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 32 hlasov za, 25 proti, jeden sa zdržal. Gratulujem spravodajcovi Martinovi Kelanenovi. Pán spravodajca si želal slovo, nech sa páči. I, I missed the vote on the draft report. I assume it was carried. Nepočul som uh, ohľadom tejto návrhu správy. Mohli by ste mi poskytnúť presné číselné údaje? Ešte predtým, než všetci odídu, chcel by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom. Bol to naozaj zložitý proces. My sme sa nedohodli na všetkých kompromisoch, museli sme to konsolidovať. Je to môj osobný názor a chcem všetkým poďakovať za spoluprácu. E, mali sme za sebou dlhú cestu a e, máme dobré pracovné vzťahy. Boli isté politické rozdiely, ale myslím si, že naozaj sme mali veľmi dobrú spoluprácu. Ďakujem tieňovým spravodajcom. Áno, ďakujeme teda tieňovým spravodajcom. Ten výsledok správy bolo 31, 25, 1, 32, pardon, 25, 1. Teraz to máte na obrazovke 32 za 25 proti a jeden sa zdržal. Ja, ja Tagesordnungspunkt 13. Takže prejdeme k bodu rokovania 13, informácie o liekoch viazaných na lekársky predpis. Zmena a doplnenie nariadenia číslo 726 z roku 2004. Kristofer Fjellner vypracoval. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať mikrofon pre rečníka. Hovorím do nesprávneho mikrofónu. E, čas nás tlačí, takže budem hovoriť stručne. Chcel som každému poďakovať, kto sa e, zapojil do kompromisov Keby sme pred rokom povedali, že budeme v takej situácii ako dnes, tak by som tomu neuveril. Nevedel som, že budeme mať takú širokú podporu pre kompromisy a konsolidované pozmeňovacie návrhy. Takže eh, tento úspech je, patrí hlavne môjim teňovým spravodajcom. Boli veľmi konštruktívni. Eh, všetkým ďakujem a poďme hlasovať. OK. Vielen Dank für Ďakujem. Ďakujeme teda všetkým, ktorí sa na tom podielali. Žil Paňo. Ďakujem, pán predseda, len veľmi stručne no, po tom, čo povedal náš spravodajca. Ako povedal náš spravodajca, e, my sme e, naozaj veľmi správne napredovali. E, vypracovali sme tieto dva texty a myslím si, že bolo veľmi dôležité, že sme mohli urobiť takýto pokrok. Máme tu ešte e, nejaké rozdielne názory a to uvidíme aj počas hlasovania. E, hlavne kompromisy 1 a 2. E, tu ešte nie sme úplne sfázovaní, ale podarilo sa nám to všetko urobiť tak, aby pacienti v celej Európe práve vďaka nám mohli byť lepšie informovaní a do, aby mohli dostávať lepšiu zdravotníckú starostlivosť. Dobre. Karl k pozňovaciemu návrhu. Takže najprv chcem poďakovať spravodajcovi a, vďaka, a chcem poďakovať za konštruktívny dialog v celom procese. Ja by som chcel stiahnuť môj pozmeňovací návrh číslo 3, pretože pôvodný návrh nebol realizovateľný, ale vďaka konštruktívnemu prístupu spravodajca tak máme návrh, na ktorom môžeme ďalej pracovať. A preto ja teraz vlastne stiahujem svoj pozmeňovací návrh 3 ohľadom zamietnutia. Eh, Dobre, tak môžeme začať. Pozmeňovacími návrhami 6 a 7, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 8 a 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 10, 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 13 za. Nie, 13 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Môžeme to Dobre, 13, raz boli identické. Ideme ďalej. Imko 3. To je za. Kto je proti? Zdržali sa prijatí. mk 4, kto je za? Proti? My sme mk 4. ITRE 4 odpada. Takže Imko 4, kto je proti? Zdržali sa prijatí. Dvojka, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. Dobre, takže dvojku skontrolujeme elektronicky. Končíme hlasovanie. Hmm. Takže dvojka bola zamietnutá. 15, a 16, kto je za? Kto je proti? Strali sa. Kontrola. Hlasujeme elektronicky. Končíme hlasovanie. Bolo to prijaté. Potom Ilko 5, Itra, Itra 5 odpadajú, 17, kto je za. To je proti. držali sa. Prijatý. Prechádzame im ku 7 a 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 19. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 20, 21 sú identické. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 22. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. teda 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý. IMKO 8, odpadá. Potom je tam 23, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 24, kto je za, kto proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Dobre, takže chce si 24 skontrolovať elektronicky. Končíme hlasovanie. Áno, bolo to zamietnuté.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 Dann haben wir die Schlussabstimmung elektronisch. Abstimmung ist eröffnet. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 52 za, 2 ja proti, 3 sa zdržali. Srdečne blahoželáme spravodajcovi za tento projekt. Ich höre, wir müssen eine zweite Schlussabstimmung. Počúvam, že musíme hlasovať ešte druhý raz o návrhu legislatívneho uznesenia, takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 51 za, 2 proti, 3 sa zdržali. Takisto blahoželáme spravodajcovi. Teraz číslo 14 na programe. To je smernica Bude to väčšie hlasovanie, ako vidíte. Kašlita. Áno, z rovnakého dôvodu, ako v prípade poslednej správy, stiahujeme pozmeňujúci návrh na zamietnutie z rovnakých dôvodov. Dobre, takže budeme pokračovať na strane 2. Článok 1 Kompromis 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijatý kompromis 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijatý konsolidovaný návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijatý konsolidovaný pozmeňací návrh 2, kto je za, kto je proti zdržali sa. To si skontrolujeme. Končím hlasovanie. Bol zamietnutý. Konsolidovaný pozmeňovací návrh 3, kto je za? To je proti. Držali sa prijatí. Konsolidovaný 4, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Konsolidovaný 5, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Osemdesiat dvojka. Budeme hlasovať o prvej časti, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Imko 11. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 83 v častiach. Prvá časť, kto je za, Takže prvá časť. Za. Proti zdržali sa zamietnuté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. MK 12, ITRES 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. 84, 85, kto je za? Kto je proti? zdržali sa zamietnutí. 86, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 87, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. 88, 89, i itre 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 90, kto je za, te proti. Zdržali sa prijatí. 91, kto je za. Proti. Zdržali sa prijatí. 93, <clears throat> kto je za. Kto je proti. Zdržali sa zamietnutí. 94, kto je za. Kto je proti zdržali sa prijatí. 97, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. 96, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 95, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 10, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Uh, e, 98, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 99 a stovka, kto je za, To je proti, zdržali sa, prijatý. 101, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnutý. 102, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Ďalšia strana, 110 šliter, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. dvanáctka. A tak treba to skontrolovať elektronicky. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Potom na ďal, pokračujeme na ďalšej strane. 117. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Imko 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 119. Kto je za? Proti? Držali sa prijatí. Imko 16. 119 Skúsi skontrolujem elektronickú. Nedôveruješ Karlovi Šliterovi. Končím hlasovanie. Prijatý. Mhm. Imko 16, kto je za? Kto je proti? Držali sa prijatí. Takže o tých ďalších musíme o všetkých hlasovať. 120, kto je za? Kto je proti? Držali sa? Prijatí. Takže kontrola elektronická na 120. -ku. Končím hlasovanie. Prijatá. 121, 122, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. 121, 122 kontrola. Končím hlasovanie. Bol prijatý i 312. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 123, 124, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 125, kto je za? No nie, ten odpadá. Takže bude pokračovať na ďalšej strane. 126 a imko 18, kto je za? Kto je proti zdržali sa prijatí. Sto dvadsať sedmička, jemko 19, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Trináctka. Takže 127 ku 19 si skontrolujeme elektronicky. Bol prijatý. Trináctka spravodajca, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijatí. Pozmievací zoznam hovorí, že 129 e, odpadá, pokiaľ bol konsolidovaný návrh trojka prijatý, ale tu ide o to, aké informácie majú byť poskytnuté a v pozmiacom návrhu 9 ide ešte, ideme ešte o krok ďalej a mohol by byť vlastne prijatý ako doplnenie v zmyslu článku 1 odsek 5 mm, podľa návrhu komisie. A teraz by som to možno rada prečítala, že um, pri balovému letačiku sa pridá ehm, ju fakty. E, tá informácia musí byť jasne čitateľná, musí byť e, zobrazená formou, ktorá, ktorou sa jasne odli, odlišuje od ostatného textu tá, tento box bude obsahovať jasný popis informácií, ktoré pacient potrebuje a prípadných rizik, nie takéhoto liečiva predstavuje, tak aby tomu rozumel. Myslím si, že toto by sme mohli prijať a mm, pýtam sa teraz správodajcu, či je s tým, e, či je s tým uzrozumený, či s tým súhlasí. No neviem, ten názor tu hore um, je, že je to pokryté konsolidovaným návrhom. Um, no, neviem, ešte raz teraz o tom hlasovať, tak by sme s, alebo išli proti sebe. Nemali by sme o tom ešte raz hlasovať, pretože to je pokryté. Nie, je to pokryté. Dobre? Prejdeme na 128. Nie, to všetko odpadá. Tieto všetky odpadávajú. To bol vlastne ten šarm toho hlasovania. Predtým už dobre, tu sme dosť veľa získali. Takže pokračujeme na strane 15. 187. Žil Parňo, kto je za? Žil? Uh, stiahli sme tento pozmeňovací návrh. So, 188 zurückgezogen. No, dobre, takže 187 má stiahnutá, takže 188 tiež. Imko 31. To je za. To je proti. Zdržali sa prijatí. ITRE 23. ITRE 23, kto je za? Kto je proti? zdržali sa zamietnutí. Potom tu máme 189, imku 32, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatý. Itr 24 bol lingvistický, itr 25 to je za, to je proti, držali sa, Prijatý. ITRE 26, to je za, to je proti, zdržali sa zamietnutí. Sto deväťdesiat kto je za? To je proti. Zdržali sa zamietnutí. 193. Kto je za? To je proti. Zdržali sa zamietnuté. ITRE 27. Kto je za? te je proti, Zdrali sa prijatí. 194, kto je za, proti, Zdrali sa zamietnutí. 195, kto je za, proti, Zdrali sa zamietnutí. 196, imko 33, kto je za, kto je proti? Zdržali sa prijatí. Sto deväťdesiat sedmička. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 3,29, to je za. To je proti zdržali sa, prijatí. 198, 199, 200, kto je za, to je proti, zdržali sa, prijatí. pre 30, kto je za, kto je proti, prijatí. Dobre, 30 skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Áno, správodajca bolo za. Dobre, takže 201, kto je za? To je proti. Zdraví sa prijatý. 204, kto je za? To je proti. Zdržali sa Zamietnutý. 205, 206, 207, kto je za? To je proti. Zdržali sa Zamietnutý. 34, imko, kto je za? To je proti zdržali sa zamietnutí. 208, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 18, 209, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 210. Imko 35, kto je za? To je proti zdržali sa, prijatí. 19. Kto je za? Proti. Zdržali sa, prijatí. 212. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, prijatí. 217. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 223, 224, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 225, 226, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 227, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Pardon, zamietnutí. 28, kto je za, proti, zdrali sa, prijatý. ITRE 33, kto je za, kto je proti, zdrali sa, zamietnutý. 229, 230, kto je za, kto je proti, zdrali sa, zamietnutý. 20, kto je za, kto je proti, zdrali sa, prijatý. I teda 34, kto je za? Proti? Zdá sa, že je prijatý. Petra Líza. Áno, pán predseda. Ja by som mal prozbu, aby sme o 231 hlasovali oddelenie. Mm, ten druhý časť, ktorý sa začína by way of derogation až do konca aby sme hlasovali o, tom, o tejto druhej časti osobitne k prvej časti. A keby e, nikto nebol proti, by sme boli veľmi vďačné. Takže nie je nikto proti tomu, aby sa hlasovalo oddelenie. Nie je tomu tak, takže budeme hlasovať. Myslím, každý bude vedieť o čom. Takže o prvej časti 231, kto je za? Kto je proti? Tu sa zdržal. Prijatý. Druhá časť, kto je za? Proti. Ten bol tiež prijatý. 233. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 234. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutý. 235, kto je za? Ehm, zamietnutý 236, 237, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Ja by som povedala, že prijatý. Skontrolujeme to? Končím hlasovanie. Mm, áno, áno. Je to zamietnuté, takže sa to uplatilo skontrolovať. Hm, pán to hovorí, že však to vidíme. A 238, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnutým. 239, 240, 241, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. Dvestoštyridsaťštyri, kto je za? Proti. Zdržali sa. zamietnutí. 245, kto je za? Proti zdržali sa, zamietnutí. 21, kto je za, to je proti, zdržali sa, prijatí. 247, imko 38, kto je za? To je proti? Zdržali sa, prijatí. 248, kto je za? proti. Potom e, bol prijatý. I 36 to bol za, to bol proti. Zdržali sa. Prijatý. Imko 39, kto je za? To je proti. trali sa. Prijatý. 256 za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. 257, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 258, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. 259, kto je za, kto je proti. Držali sa zamietnuté. 23. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti. Prijatá. Druhá časť, kto je za, to je proti. Zdržali sa prijatí. až po nasledujúcu stranu. MKO 42, 267, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 268, kto je za? To je proti. Zdržali sa prijatí. 269, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutý. 270, kto je za, to je proti, Zdraví sa, zamietnutý. 273, kto je za, to je proti, Zdraví sa, zamietnutý. 272, to je za, proti, Zdraví sa, zamietnutý. 271, imko, 43 za, Hmm. Ešte niekto za? Dobre. A proti? Zdržali sa prijatí. I 38 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 274 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 275, kto je za. Proti. Prijatý. 277, 278, kto je za. To je proti. Zdržali ste. Dobre, takže 277, 278 a hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Ďalej pôjdeme 280, pokračujeme. Korin Lepáš, kto je za? To je proti zdržali sa, prijatý. 283, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamietnutí. 282, kto je za? To je proti zamietnutý. Ďalšia strana. 285 Jiří Maštálka, kto je za? Ste proti, zdržali sa, zamietnutý. 286, kto je za, to je proti, zdržali sa, prijatý. ITRE 40, kto je za, to je proti, zdržali sa, prijatý. 287, IMKO 45, kto je za, Kto je proti. Zdržali sa prijatý. 288. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 289. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 291. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Tu si musíme skontrolovať. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. ITRE 42, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 294. Tieto boli identické, dobre, takže pokračujeme 24 s tým pozmeňovacím návrhom, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 25, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, sa prijatí. 27, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 295K a ústne takisto, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatý, Potom prejdeme k úvodným ustanoveniam. 30, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. 31, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 33, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 32, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 34. A imko 1. Kto je za? Kto je proti? Zrali sa. Prijatý. 35. Kto je za? Kto je proti? Zrali sa. Zamietnutý. Jednotka. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 36 so split, split vote. Takže prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. 37 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 39 za, proti, zdržali sa, prijatý. 40 za, proti, zdržali, sa, prijatý. ITRE 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. 42 IMKO 2 spolu, kto je za, proti, držali sa prijatí, dvojka za, proti, zdržali sa prijatí, IMKO 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 43 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Imko 4. To je za. Proti. držali sa prijatí. Štyridsať, pokračujeme. Kto je za? Kto je proti? Žali sa zamietnutý. Trojka. Kto je za? Kto je proti? Žali sa prijatí. 49 za, proti, zdržali sa, prijatý. Na ďalšej strane pokračujeme. 53. To je za, proti, zdržali sa, prijatý. 56. Mhm, len o prvej časti. Kto je za? Nessa Childers. Takže za. Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Peťka. Takisto hlasujeme o prvej časti. Kto je za? Proti? Um, prijatý. 55 e, ousky za proti zdržali sa prijatí. ITRE 3 odpadá. Budeme pokračovať s 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa, prijatý. 60 za, proti, zdržali sa, prijatý. Imko 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Dann sind wir schon auf der letzten Seite. Was für... A tu sme sa dostali na poslednú stranu. Aké máme šťastie. I3 6 za, proti, to si skontrolujeme. i 3, 6. Končím hlasovanie, bolo to zamietnuté. 77, kto je za? To je proti. Držali sa. Prijatý. Imko 10, kto je za? Kto je proti? Zreli sa. Prijatý. 80. Kto je za? Kto je proti? Zreli sa. Zamietnutý. 75. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 79. Kto je za? kto proti, zžali sa zamietnutý, Sedmička, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Osmička za, proti, zžali sa prijatí. 81 s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. A už sme pri záverečnom hlasovaní. V pozmenenom zmení, znení, pardon, a otváram hlasovanie. Pán kolega Stonik ešte musí stlačiť tlačidlo. Hlasovali ste všetci? Áno? Dobre, tak sme teraz kompletní. O 48 za, 1 proti, 3 sa zdržali. A teraz ešte druhé hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie.